Colleagues, please take your seats. We will continue our farm. Prosím, usadte sa, pokračujeme v zasadnutí výboru pre ženské práva. Okay. Thank No, it's okay, yeah.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 pristúpenie EÚ k dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu pani spravodajkyňa Ann Head budeme zvažovať pozmeňujúce na vrhy. Nech sa páči, Anna, máte slovo. Ďakujem pekne. Počujete ma? Je mi ľúto, hovorí pani predsedajúca, ak sa chcete zhovárať, prosím, pokračujte s vašimi diskusiami mimo tejto miestnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať všetkým kolegom a kolegyňam, ktorí predložili pozmenujúce návrhy k dôležitej téme posilneniu ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ. 225 pozmenujúcich návrhov a začali sme prácu na vypracovávaní kompromisných pozmenujúcich návrhov. Počas celého tohto procesu som sa snažila jasne sformulovať cieľ tejto správy, pretože je to široká téma a zároveň som sa snažila zapracovať maximum pozmeňujúcich návrhov. So všetkou úctou prevzala som prácu na tomto dokumente, takže som si stanovila priority, ktoré parlament môže priniesť, harmonia medzi súkromným a pracovným životom, mapovanie, rodové mapovanie, plány, zapracovanie rodového hľadiska, sociálni partnery. A myslím si, že tieto priority poskytujú dostatočne široký základ, spoločný menovateľ. Ostatné témy ťažko pripustiť, pretože by to bola príliš e, preťažená obrovská správa. Pri tejto téme sa snažíme ženy hospodársky posilniť, dať im do rúk právomoci, ale v určitej rovnováhe. Je veľmi ťažké vynechávať niektoré záležitosti, pretože chceli by sme ich všetky začleniť. Je veľmi ťažké zoštíhliť túto správu a obmedziť sa len na tie prioritné témy, o ktorých som už hovorila. Súhlasím totiž s vami, že mnohé pozmejúce návrhy sú cenné. Ale Znamenalo by to, že treba rozčleniť správu na novú kapitolu, pridať odsek tu a tam a jednoducho to nie je možné takto rozširovať. Bude to veľmi ťažká správa vypracovať záverečné znenie, záverečné kompromisné pozmeňujúce návrhy, ale osobne sa pozhováram so všetkými, ktorí predložili tieto pozmeňujúce návrhy a v rámci e, toho, čo sa pokúšame urobiť, sa pokúsime udržať e, veľmi adresný rozsah pôsobnosti e, v rámci týchto priorit. Som veľmi rada, že hospodárska sila žien sa prejavuje aj v podmienkach pre príjmanie žien do pracovného procesu ktoré sú čoraz menej diskriminujúce a že sa už dáva väčší priestor aj domácej práci, práci v domácnostiach. Tieňoví správodajcovia e, sa do toho vložili. Dúfame, že budeme mať konštruktívne diskusie. Plánujeme dve stretnutia. Toľko z mojej strany. Nech sa páči, tieňoví správodajcovia majú slovo. Ďakujeme, Anna. A teraz pani Šojdrová, tieňová spravodajkynia a potom pani Galcpelc. Ďakujem, pani predsedajúca. Rada by som odprezentovala niektoré témy, o ktorých chcem hovoriť. Za pani eh, Ildiko Galpelc, ktorá tu nemohla byť. Pani Galpelc predložila 30 pozmenujúcich návrhov, ktoré všetky podpísali kolegovia za EPP. Vo všetkých pozmeňujúcich návrhoch sme sa sústredovali na pridanú hodnotu, ktorú môžeme poskytnúť k textu v témach násilie, vzdelanie, podmienky posilnenia a právomoci žien, dlhodobé vzdelávanie média, digitálne vzdelávanie, ženské podnikanie, rovnováha medzi súkromným a pracovným životom. EPP sa stavia k dávaniu právomoci do rúk ženám pozitívne, takisto rovnováha na trhu práce je dôležitá pre ženy individuálne, ale je to aj nástroj pre inkluzívny hospodársky rast na úrovni EÚ. Už sme hovorili o ženách, ktoré sú hnacími motor, motormi hospodárstva, ktoré prispievajú svojim dielom či podnikateľky či zamestnankyne tým, že pracujú a zároveň sú ženy, ktoré vytvárajú prácu doma, ktoré sa starajú o rodinu. Takisto sme podporili niektoré pozmeňujúce návrhy predložené s politickou skupinou ALDE. Ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu nad touto správou. Ďakujem. Pani Malin Björk, nech sa páči. Ďakujem pekne. Musím odísť, takže iba krátko. Chcem poďakovať kolegom, ktorí sa vyjadrili k tejto správe. Chcem poďakovať spravodajkyni. Nie len o tom, za to, čo povedala, ale za tému, ale aj za prístup, ktorý zaujala, že sa sústreďuje na práva e, žien a mužov, aby pracovnom živote. Ich zástoj bol rovnovážne rovnaký, tak aj v domácom živote. Ak chceme ženy, ktoré fungujú na trhu práce, musíme mať zariadenie pre deti a to súvisí aj s právami odborov, ktoré zastávajú odbory. Chcem zdôrazniť a aj predložím pozmeňujúce návrhy v, v tomto smere, ako politika úspora uťahovania opaskov podkopala potenciálny hospodársky úspech žien. Aj k tomu predkladám pozmeňujúci návrh. Samozrejme, všetky ženy musia mať príležitosť, aby mali priestor, ekonomický priestor a zamestnávateľ, zdôrazňujem, zamestnávateľ má zasa právo stanoviť si podmienky, napríklad odmietnúť muslimskú ženu, ktorá je zahalená, to by však otváralo dvere k diskriminácii. Potrebujeme integráciu, potrebujeme poskytovať príležitosti. A podobne ako spravodajkyňa a ja som zaujala e, isté stanovisko k tejto téme, ktoré súvisí s zabezpečením bezpečnosti žien, jednotlivých žien, s rodovou rovnosťou a s rovnakými pravomocami pre ženy, takisto témy e, sexuálneho zdravia a reprodukčného zdravia žien, ak chceme mať zdravé deti. Ľavica vo Švédsku často hovorí o tom, že treba skrátiť pracovný čas. Vo väčšine krajín EÚ sa pracujú je dlhé hodiny, ale nezvyšuje sa produktivita práce. Takže musí existovať možnosť, a je tu, je tu aj otázka napredovania, progresu, e, skrátiť pracovný čas. Ďakujem spravodajkyni a teším sa na dobrú spoluprácu v budúcnosti. Ďakujeme vám, hovorí pani predsedajúca, pani Višňovská. Ďakujem, Anna. A chcela by som poďakovať aj všetkým kolegom za odvedenú prácu. Som rada, že v mnohých veciach sa zhodneme. A určite každý musí súhlasiť, že hospodárske posilnenie postavenia žien, že to by mala byť taká všeobecne príjmaná politika a súčasť všetkých ostatných oblastí. A taktiež by sme toto mali oslobodiť od akokoľvek ideológie, len takýmto spôsobom môžeme reagovať na očakávanie žien a ich rodín. Som veľmi rada, že sa zhodneme na jednej veci. Viac digitálnych riešení to bude znamenať, že zlepšíme situáciu mnohých žien, ktoré neboli schopné pracovať na plný úvezok. Taktiež je dôležité zdôrazniť, že diskriminácia zamestnanca podľa toho, či je rodičom alebo nie, Toto je nepriateľné. Tehotenstvo, materstvo. Prirodzeným spôsobom e, označujú rozdiel medzi ženmi a, ženami a mužmi. A je zásadné nezabúdať na to, že niektorí z nás by sa radí venovali len práci, ale iní chcú zosúľadiť rodinný a profesný život a chcú si nájsť čas aby ho venovali svojej rodine a tento čas potom nemôžu venovať práci. Avšak je veľmi dôležitý a mali by sme sa na to dívať ako na takú investíciu do budúcich generácií, do ich vzdelávania, do ochrany tých, ktorí sú zraniteľní. A ja si myslím, že každá krajina by mala toto oceniť, aby sme účinne pracovali, musíme sa oslobodiť od ideológie. A trochu vo mne vyvolali pochybnosti niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré hovorili, že treba posilniť postavenie žien a dievčat a že na toto potrebujeme sexuálne vzdelávanie a prístup k legálnym a bezpečným interrupciám. Nech by som sa chcela opýtať, aké hospodárske posilnenie alebo aké posilnenie hospodárskeho postavenie žen by toto bolo? Čo sa snaží naznačiť tento pozmenujúci návrh? Pre mňa toto nie je priateľné. Možno len robíme chybu, že navrhujeme niečo, čo je neadekvátne. A ešte sú tu ďalšie veci, ktoré som našla v pozmeňujúcich návrhoch. Myslím si, že demokracia nie je o tom, že by sme mali stanovať dopredu, kto zaujme aké stanovisko. Toto znie skôr ako sociálne inžinierstvo a diktatúra. Pozrite sa na Polsko. Hm, príklad Polska nám ukazuje, že ženám sa môže dariť v hospodárstve a v politike aj bez kvót. Takže veľké percento vysokých pozícií v Polsku je obsadené ženami, nepotrebujeme zavádzať kvóty. Nemali by sme ohroziť ich kompetencie, mali by sme im dať možnosť byť e, ženami, matkami, aj zamestnankyňami a dať možnosť zosúľadiť pracovný a rodinný život. Ďakujem, pani Ajuto. Ďakujem kolegyne Head za odvedenú prácu. A my, čo sa týka posilnenia hospodárskeho postavenia žien, tak sa sústredíme na určité konkrétne body, o ktorých sme hovorili v našich pozmeňujúcich návrhoch. Samozrejme, je treba podporovať taktiež rodiny, kde napríklad je nejaký člen s postihnutím alebo ktorý trpí nejakou vážnou chorobou, pretože starostlivosť o takéto osoby viac menej spočíva na pleciach žien. A toto nie je dostatočne zdôraznené a preto mnohé ženy napríklad po pár rokoch musia opustiť zamestnanie, pretože možno sa dostali na vrchol kariéry, ale musia odísť, pretože sa musia postarať o starých rodičov, alebo je tu nejaká núzová situácia v rámci rodiny. Takže áno, členské štáty tu sú zodpovedné a komisia taktiež zodpovedná. Mala by zaručiť, že, je, že bude záruka adekvátnych štruktúr a služieb, ktoré musia byť aj prístupné. Existujú štruktúry, ale často je k ním komplikovaný prístup, pretože tej rodine sa to potom nepodarí. A taktiež to týka posilnenia hospodárskeho postavenia žien. Je tu dôležitá ďalšia vec, práca a ochrana v práci. Na tomto sme ešte nepracovali dostatočne. My si myslíme, že pokiaľ máte mladé matky, ktoré by alebo ženy, ktoré by rady mali deti, ale nemajú ich, pretože by sa museli vzdať kariérnych príležitostí alebo práce vôbec, alebo hospodárskej nezávislosti. A ďalej, čo sa týka prístupu k požičkám. Ženy sú znevýhodnené. Možno ste podnikateľkou, možno máte start-up, možno chcete byť aktívna v nejakých provezných aktivitách, ale nemáte dostatočný prístup k pôžičkám. A trh vidie takéto ženy ako rizikové. Takže často, pokiaľ je žena podnikateľka, tak je videná ako vysoko riziková investícia. No ale Pozrite sa napríklad na európske fondy. Možno by sme mohli vymyslieť nejaký spôsob, ako podporovať podnikanie žien. A ešte ďalej, jedna dôležitá vec, čo sa týka sexuálneho obťažovania, mobbingu v práci. Toto taktiež bráni ženám byť finančne nezávislejšie, pretože často ich kariéra je blokovaná napríklad sexizmom alebo sú trestané len za to, že sú ženy. A toto sme taktiež pokryli v rámci našich pozmeňujúcich návrhov. Toto sú dôležité body a chcela by som len povedať, že posilnenie hospodárske postavenia žien je extrémne dôležité. Ďakujem. A teraz by som odozdala slovo pani Kozlovskej Rajevič a potom na záver spravodajkyni a nehed na finálne poznámky. Ale máme len 5 minút, pretože o 12. musíme ísť na spoločné zasadanie s výbormi Libe a výboru Libe a náš výboru. Ďakujem pekne. Ja by som chcela poďakovať za túto správu. Je to dôležitá téma keď hovoríme o posilnení hospodárskeho postavenia žien, tak by sme predovšetkým mali pochopiť, prečo ich hospodárske postavenie momentálne ešte nie je silné. Dve veci. Stereotypy a kultúrne aspekty, áno, ktoré ženy držia predovšetkým v oblasti zle platených zamestnaní a preto e, ženy si príslušným spôsobom vyberajú aj vzdelávanie. No a druhá vec to je rodina. Ako premostiť túto prípas medzi rodinou a prácou? Ako zmierniť tento tlak? Je pravda, že ženy, ktoré majú deti, majú na pracovnom trhu ťažkú situáciu a tá je tým ťažšia, čím viac detí majú. Takže táto časť správy, ktorá hovorí o, o zosúladení pracovného a rodinného života, je veľmi dôležitá. Taktiež tá, ktorá hovorí o digitalizácii. Moderné technológie môžu podporiť zosúladenie týchto dvoch úloh. Je dôležité si pamätať, že ženy, ktoré sú kompetentné a vysoko vzdelané, by mali pomáhať prekonať e, tieto prekážky. A k tomu, čo povedala kolegyňa z Polska, pani Višnevská, o podnikaní. Áno, je to pravda. My v Polsku máme veľa vzdelaných ľudí. Aj za bývalej vlády sme mali 40 žien, taktiež veľmi vzdelaní ľudia. No a Veľmi často toto bohužiaľ ide na úkor rodinného života, takže ja by som podporila kvóty, pretože kvóty umožnia ženám sa dostať vyššie v hierarchii, ale nebude musieť tá žena potom pracovať dvojnásobne, pretože momentálne musí pracovať dvojnásobne. Pokiaľ chce, tak môže byť manažérkou, ale za akú cenu? Za vysokú. A veľmi často sa to potom odráža v osobnom a v rodinnom živote. Takže áno, ženám v práci, áno, že nám. E, ktoré majú rodinu a dúfam, že táto správa tomu napomôže. Ďakujem a teraz ešte spravodajkyňa Anna Hed na záver. Ďakujem. Počúvate? Ďakujem za vaše názory. Boli veľmi zaujímavé. A taktiež sa návrhy sú zaujímavé. Ako som povedala, sú niektoré pozmeňujúce návrhy by znamenali, že by museli byť zapracované do kompromisov a prinášajú taktiež nové odseky a nové e, podkapitoly. E, no a keď hovoríte o tejto otázke posilnenia hospodárskeho postavenia žien, tu je ťažké nehovoriť úplne o všetkom, ale tá správa musí byť dobrá. Takže by som vám chcela poďakovať, teším sa na stretnutie tieňových. Ďakujeme. 12. júla sa hlasuje v obor FM. Milí kolegovia, budeme pokračovať. O 12. máme spoločný výbor, spoločnú schôdzu výborov FEM a LIBE v PHSC 350 a 10. júna od 9. do 12.30 ďalšia schôdza výboru.